to the Congress of the Party in Sweden today, so I'm hmm. really in a hurry. Good morning, uh, everybody. Welcome. Uh... Dobré ráno. Vítajte na schôdzi. Prejdeme priamo k hlasovaniu. Dan Dalton, prvá vec, eh, digitálna stratégia stratégia digitálneho obchodu. Ste nachystaní hlasovacie karty, vidím, že niektorí ešte ich dávajú do zariadení. Môžeme teda hlasovať. Kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 6, za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací 20 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí Pozmeňujúci návrh 31 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 31, nech sa páči. Close the vote. And it is rejected. Zamietnuté. 33. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 35 za, proti, zdržali sa prijatí, 37 za, proti, zdržali sa prijatí, 38 za, proti, zdržali sa prijatí, 40 za, proti, zdržali sa prijatí a potom záverečné hlasovanie elektronicky. Close the vote. Končím hlasovanie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 Eh, to znamená, že môžeme prejsť eh, k tomu prvému reálnemu, skutočnému, no nie tak možno, ale obsahovému, obsahovo podstatnému bodu dnešného programu. A ide o kybernetickej bezpečnosti, o balíčku kybernetickej bezpečnosti, kde bude prezentácia Európska komisia bude prezentovať balíček, ktorý bol zverejnený 13. septembra. Sú tam viaceré podbody. najskôr ide o kybernetickú stratégiu EÚ. Tam je spoločné oznámenie pod názvom Odolnosť a obrana, vybudovanie silnej kybernetickej bezpečnosti pre EÚ. Potom je tu návrh nariadenia o ENISA a potom je tu oznámenie o maximálnom využití ENISA pokiaľ ide o účinné implementovanie tejto smernice. Na IMKU poznáme dobre tému kybernetickej bezpečnosti. Máme tu celkovú stratégiu, zastrešujúcu strešnú stratégiu bezpečnosti v oblasti kybernetiky. Toto je vec, ktorá bola postúpená IMCO a navrhované nariadenie bolo postúpené ITRE. Ale predpokladáme, že budeme do toho úzko zapojení. Čakáme na to, že príde komisia. Povedali mi, že o 3 minúty sú tu. Počkáme ešte 3 minútky na komisiu. Okay, so um, uh, welcome uh, to uh, Deputy Director. E, privítame teda zástupcu riaditeľa Kleba Buriho. Ja už som e, nejakým spôsobom si to rešeršovala, čo budete navrhovať. E, chcem vás poprosiť, aby ste prešli priamo k prezentácii balíčka pre kybernetickú bezpečnosť. Nech sa páči. Thank you very much, um, Madam Chair. Ďakujem, pani predsedníčka, vážení podpredsedovia, ctené poslankyne poslanci. Som rada, že tu dnes ráno môžem byť s dvoma týmami e, z DG Connect. Najskôr budem e, prezentovať iniciatívu, e, pokiaľ ide o balíček kybernetickej bezpečnosti a takisto budeme potom predkladať, predstavovať návrh o voľnom toku údajov štát najskôr balíček kybernetickej bezpečnosti. Môžeme, druhý slajd. V poriadku. Dúfam, že to vidíte, pretože je to pomerne malým fontom na monitore. Na tejto prísvitke máte prehľad tohto balíčka. Je to rozdelené na jednotlivé súčasti. Ale aby som uviedla kontext, od roku 2003 keď e, bola schválená stratégia EÚ pre kybernetickú bezpečnosť. Myslím, že viete tak ako ja, že technologická a bezpečnostná a bezpečnostný kontext sa výrazne zmenili. Samozrejme, boli sme ešte, bolo to ešte pred revolúciou internetu veci a sú tu miliardy zariadení, ktoré predpokladáme budú pripájane k internetu do roku 2020. Ako viete, zároveň počet a rozmanitosť tých e, hrozieb v kybernetickom priestore rastie výrazným spôsobom. WannaCry to bol nedávny e, prípad takéhoto útoku, podobne sa opakujú každodenne. Len aby ste mali predstavu o rozsahu a o dôležitosti, keby som mohla citovať niektoré číselné údaje, ktoré toho povedia veľa, viac ako 4 tisíc ransom útokov, ransomware útokov sa dejú každodenne, teda tak to bolo v roku 2016, 300-percentné navýšenie v porovnaní s eh, údajmi z roku 2015. Čiže boli sme svedkami výrazného nárastu v číslach a v jednotlivých členských štátoch sa odhaduje, že asi 50 eh, polovica všetkých trestných eh, činov sú trestné činy z oblasti počítačovej kriminality. Dopad, hospodársky dopad ekonomický je výrazný, zvyšil sa o 5 teda v období 2013-2017 a očakávame takýto exponenciálny rast aj naďalej do roku 2019 pravdepodobne budeme svedkami toho, teda v období 2017 až 2019 sa dá predpokladať štvornásobný nárast. To nám len ukazuje, aká je situácia, pokiaľ ide o ten rozsah a veľkosť tej výzvy, pred ktorou stojíme v EU. Aby sme riešili túto situáciu, 13. septembra Komisia navrhla balíček iniciatív, to sú tie, ktoré vidíte na monitore, s dvoma účelmi. Poprvé, zvýšiť odolnosť EÚ voči týmto kybernetickým útokom a vytvoriť aj účinný odrádzajúci mechanizmus a vytvoriť obranné schopnosti. Tento balíček zdôrazňuje dôležitosť rýchlej a efektívnej implementácie smernice NIS do toho bol zapojený aj tento výbor, samozrejme, e, pri vypracovaní a schvalovaní a sú tam aj dodatočné opatrenia, ktoré sa snažia zvýšiť našu schopnosť posunúť na ďalšiu úroveň, pokiaľ ide o boj proti takýmto počítačovým hrozbám. Sú tu tri hlavné ciele, ktoré teraz e, predstavím. Najskôr zabezpeči, zabezpečiť plnú implementáciu existujúcich pravidel, legislatívy, hlavne NIS smernicu. Po druhé, zväčšiť tú kapacitu zvládať súčasné výzvy, vrátanie rozsiahlých počítačových útokov a po tretie vytvoriť jednotný trh eh, na ochranu proti počítačovým útokom alebo počítačovú bezpečnosť. Teraz troška viac sa ponorím do toho, čo sme navrhli, pokiaľ ide o plnohodnotnú implementáciu smernice NIS. Ako viete, členské štáty práve transponujú túto smernicu. Musia tak urobiť do mája 2018 a takisto musia identifikovať prevádzkovateľov kľúčových, kľúčových služieb. To je nevyhnutné spraviť tak do decembra 2018. V rámci tohto balíčka sme zverejnili aj oznámenie, ktoré má teraz veľmi pragmatický a prevádzkového pohľadu pomôcť členským štátom pri implementácii smernice a pri naplňaní toho termínu alebo lehoty do roku 2018 zabezpečiť maximálny súlad, pokiaľ ide o spôsob, akým členské štáty implementujú smernicu. Ďalšia časť balíčku sa týka zvýšenia kapacity zvláda takéto výzvy, vrátane rozsiahlých počítačových útokov. E, v rámci ENISA, myslím, že to už veľmi dobre poznáte, navrhujeme zvýšiť kapacity prostredníctvom preskúmania mandátu ENISA, agentúry, Európskej agentúry pre sieťovú bezpečnosť chceme získať informáciu ohľadom toho, ako koordinovať e, odozvu v prípade dlhých a teda veľkých rozsiahlých útokov. Vychádzame z širokej konzultácie verejnosti a v návrhu uvádzame, že ENISA by mala mať stály a nie dočasný, tak ako bolo doteraz, stály a širší mandát. Bude mať silnú poradenskú úlohu, pokiaľ ide o tvorbu politík a ich implementáciu. Takisto by sme chceli, aby ENISA zohrávala ústrednejšiu úlohu pri koordinácii prevádzky a spolupráce. To zahrania e, spoluprácu a zdieľanie informácií s, s sieťou CISET. To existuje na úrovni členských štátov, ale na úrovni EÚ a potom ešte dobudovať schopnosti na úrovni EÚ. Okrem toho predpokladáme, že aj v rámci certifikácie bude zohrávať sa kľúčovú úlohu. To je tiež vec, ktorá je zaujímavá pre tento výbor a ešte to spomeniem. Ďalšia časť balíčka sa týka zvládania rozsiahlých incidentov v oblasti počítačovej bezpečnosti. Tu máme tzv. návod alebo nejaký manuál, ako riešiť takéto incidenty. Predpokladá sa koordinovaná odozva v prípade takýchto rozsiahlých alebo významných kybernetických incidentov a zabezpečiť to, že bude integrovaná a riadenie teda kybernetickej bezpečnosti do mechanizmov riadenia krízy. Už máme takéto mechanizmy, treba ich dopracovať v prípade, aj pre prípady takýchto kybernetických incidentov. Pretože tie dôsledky sa prejavujú nielen online, ale aj offline. Dejú sa online tieto útoky, ale majú dôsledky aj offline. Takisto chceme zabezpečiť rýchlu odozvu chceme zriadiť e, fond na riadenie kybernetickej bezpečnosti, ktorý môže byť zdrojom čerpania financií pre členské krajiny, ktoré sa stretajú s týmto problémom. Tým pádom nebudú mať menej zodpovednosti členské štáty, pokiaľ ide o ich narábanie a nakladanie s otázkou kybernetickej bezpečnosti, ale podporí to snahu riešiť veľké incidenty, rozsiahle prípady. Keď teraz e, prejdeme na tvorbu trhu pre kybernetickú bezpečnosť, pokiaľ je o, o to, aby, alebo keď sa má stať digitálny jednotný trh realitou, tak potrebujeme vytvoriť dôveru. To nie je novinka, hovorili sme o tom viackrát na tomto výbore. Treba posilniť investície, stimulovať trh kybernetickou bezpečnosťou a za týmto účelom navrhujeme zriadiť certifikačný rámec pre oblasť IKT v EU a vytvoriť aj kompetenčný rámec. A za tým účelom budeme mať kompetenčné centrum pre výskum a pre kybernetickú bezpečnosť. To je uvedené aj na tejto priesvitke. Kompetenčné a výskumné centrum e, sa odrazí od existujúcich e, súkromnoverejných partnerstiev v oblasti kybernetickej bezpečnosti a umožní nám vytvoriť priemyselné schopnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, čiže sústrediť sa budeme na technológiu a formou výskumu budeme vyvíjať relevantné technológie tak, aby sme podporili operačné schopnosti a kapacity, ktoré máme na úrovni členských štátov a EÚ. Teraz certifikačný rámec, ktorý je veľmi zaujímavý, zaujímavá téma pre, túto, pre tento výbor Samozrejme, certifikácia v oblasti kybernetickej bezpečnosti zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o zvyšovanie dôvery v produkty a služby. Chceme vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sme umožnili účinný systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti. Identifikovali sme dva hlavné problémy, pokiaľ ide o ďalší rozvoj takéhoto trhu. Najskôr je to fragmentovaný prístup medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o certifikáciu, rozdielne prístupy. A po druhé, nedostatok nejakých režimov, schémy, nie sú praktické režimy alebo schémy, ktoré by riešili flexibilný a stále sa rozvíjajúci trh z IKT, rozdielne potreby, rozdielne odvetvia a nie je to riešenie, ktoré sa dá napasovať, teda jedno riešenie na napasovať na všetkých. Uvidíme, ako to vyriešime. Na základe konzultácií a hodnotenia vplyvu si komisia zvolila dobrovoľný rámec pre certifikáciu na úrovni EÚ, ktorý umožní existenciu a rozvoj viacerých režimov. Tie režimy a tú, to riadenie, ktoré sme navrhli, predpokladajú ústrednú úlohu pre ENISu, ale aj za účasti členských štátov, tak aby sme mohli využiť odborné znalosti a know-how, ktoré majú z tých režimov a schém, ktoré existujú na národnej úrovni. Aby som teda zhrnula e, celkové ciele e, takéhoto nového nastavenia, chceme sa ubezpečiť, že občania a užívateľia majú viac informácií ohľadom tých e, služieb a produktov, VKT. Ďalej chceme vytvoriť e, služby pre prevádzkovateľov kritických infraštruktúr, tak aby nakupovali certifikované produkty, aby vedeli presne, ako sú na tom z pohľadu odolnosti kybernetickej a poskytovanie po tretie certifikátov po, celom, e, po celej EÚ, tak aby mohli výrobcovia predávať po, na rôznych trhoch, aby sme im za, zabezpečili ten prístup a takisto chceme sa odraziť od existujúcich mechanizmov. V súčasnosti existuje medzivládny rámec, ktorý sa volá Solženeraj. A toto chceme pretaviť aj na úrovni schémy alebo režimu pre kybernetickú bezpečnosť. Ešte niekoľko vysvetlení ohľadom toho, ako by to v praxi fungovalo. Najskôr komisia môže požiadať ENISu, aby vytvorila režim alebo schému pre špecifické produkty a služby, informačných a komunikačných technológií, použitím existujúcich štandardov a noriem, každý režim potom vyšpecifikuje ten rozsah, typy produktov a služieb, ktoré sú pokryté, kritéria vyhodnotenia a mieru uistenia. Môže to byť miera uistenia od základnej až po vysokej maximálnej maximálne uistenia, ubezpečenia. A tam, kde ten režim predpokladá označenia a známky, tak sú tam potom podmienky, za akých je možné využíva takéto označenia a známky. Na základe takýchto jednotlivých elementov každého režimu potom mení sa navrhne európsku schému alebo režim certifikácie pre kybernetickú bezpečnosť v úzkej súčinnosti so skupinou pre certifikáciu a samozrejme po konzultácii normologických úradov. To je dôležité. A potom musíme mať na pamäti aj to, že EDLTV bude úzko zapojené do vypracovania rámca a noriem. Navrhujeme potom, aby komisia podporila to, čo bude výsledkom rámca riadenia tým, že bude implementovať tento rámec, aby bola poskytnutá maximálna bezpečnosť. Chcem len zdôrazniť, že tento rámec nebude viesť k nejakým bezprostredným regulačným požiadavkám, pokiaľ ide o predajcov alebo poskytovateľov služieb, používanie takýchto režimov alebo schém zostáva dobrovoľné. Prečo sme to spravili? Pretože podľa nás je dôležité eh, nedať neprimerané náklady na, neuvaliť neprimerané náklady na to odvetvie. Musíme nastaviť rovnováhu medzi novostupujúcimi aktérmi a inováciou, čiže bezpečnosť. Po druhé som povedal, že toto riešenie sa nedá napasovať všetkým. Ehm, ten rámec má zahrňať viaceré režimy s rozličnými mierami ubezpečenia Ďalej sú tu niektoré ustanovenia v oblasti certifikácie z iných nástrojov. Určite viete ako výbor, že máme v rámci GDPR smernice otázky datovej certifikácie, takže musíme zabezpečiť súlad týchto režimov. Takisto európske certifikačné schémy budú mať prednosť pred národnými schémami, budú nadradené národným schémam alebo režimom. Chceme, aby tam bola jednoznačnosť, aby sme odstranili tú rozdrobenú fragmentáciu medzi národnými režimami a eventuálne konflikty, kolízie, ktoré môžu existovať medzi týmito režimami. E, ďakujem pekne za pozornosť, ďakujem veľmi pekne aj za záujem, ktorý parlament a tento výbor už e, preukázal, pokiaľ ide o tento, tieto návrhy. A dnes si radi vypočujeme vaši, e, vaše pripomienky a akékoľvek otázky v súvislosti s nami. Ďakujem. Thank you very much, uh, for this presentation. Ďakujeme pekne za túto prezentáciu. Teraz bude nasledovať kolo otázok. Catherine, máš nejaké otázky? smerom na komisiu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za tú prezentáciu. Myslím, že to skutočne objasnilo veci. Dôležitá je tá nadradenosť tej certifikácie, že to je dôležité a takisto ten pozitívny charakter, ktorý to priniesie, že takýmto spôsobom sa venujeme otázke počítačovej bezpečnosti a týmto útokom, to je veľmi dôležité. A čo som teda chcela pochopiť trochu viac, je to prepojenie. Takže máme GDPR, to nastane v maji, ľudia jednoducho sú radi, že to bude, ako to teda zvládnu, ako zabezpečíme to, aby všetko toto sa zosúladilo, a to ste aj povedali, to je dôležité. Ja viem, že viaceré organizácie u nás doma sa snažia e, toto zvládnuť a otázka je teda, ako sa dajú prepojiť niektoré z týchto navzájom súvisiacich otázok, to je dôležité. A to je takisto, nakoľko som teda z Veľkej Británie, zamýšľam sa nad týmto a zohľadňujem aj skutočnosť, že teraz prichádza európsky spôsob, ako pristúpiť k riešeniu týchto otázok, že tu riešime tu jednu z najväčších víziev, ktoré máme a moja krajina akurát chce opustiť Európsku úniu, takže zamýšľa sa nad tým, ako to bude mať, aký to bude mať dopad. Budeme samozrejme musieť plniť ešte pravidla, ale budeme musieť, uvidíme, ako budeme mať dohľad nad tým, ako sa tieto pravidlá budú uplatňovať. Ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás a dúfam, že tento výbor aj naďalej bude mať záujem o tieto otázky, pretože je to veľmi dôležité, aby sa to správne urobilo. A keď tá certifikácia je taká kľúčová v rámci Európskej únie, ako sa nám to podarí zvládnuť, aby sme zabezpečili ten hladký prechod k implementácii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Catherine. Ja budem hovoriť v mene EKR, takže budem hovoriť po holandsky. Ja by som v prvom rade chcela poďakovať komisii za prezentáciu, e, uvádzame tu určité cifry a aj na základe nich sa asi všetci zhodneme na tom, že internetová kriminalita je veľmi závažný problém. Dotýka sa občanov a e, je to jedna z troch najvážnejších vecí, ktorých sa e, občania obávajú popri, popri ISIS a teda teroristických útokoch a klimatických zmenách e, je pre občanov najväčšou hrozbou práve internetová kriminalita. No a potom e, sa môžeme rozprávať o tom, čo budeme robiť. Potrebujeme zintenzívniť aktivity v oblasti odhalovania aj prevencie a e, jednoznačne treba aj prísnejšie postihovať tieto trestné činy. V júni e, bol, bolo vypracované stanovisko výbore LIBE, ktoré sa týkalo práve boja proti kriminalite na internete a ja som bola spravodajkyňou tohto stanoviska a vidím, že v návrhoch, ktoré ste práve predstavili, e, je priznaných niekoľko úloh tak Enise, ako aj možnosti budovania kapací v oblasti medzinárodnej spolupráce. A toto boli práve body, ktoré sme spomenuli a schválili v našej správe, takže som rada, že sa tieto veci premietli aj do vášho návrhu. Mimochodom, medzi tým sme na výbore IMCO boli s, s delegáciou poslancov Európskeho parlamentu v Spojených štátoch, kde sme hovorili aj o tejto záležitosti, pretože naši partnery sú samozrejme konfrontovaní s tými istými problémami v tejto oblasti a je veľmi zaujímavé vidieť, že rozpočet, aký tam majú k dispozícii na boj proti internetovej kriminalite, je ďaleko, ďaleko väčší, než čo e, na túto vec dávame v Európe my. A, a aj z tohoto vidno, že kroky, ktoré podnikáme, sú kroky správnym smerom, avšak treba politiku v tejto oblasti nastaviť efektívne a podporiť ju aj dostatočnými zdrojmi. No a vy ste hovorili o štandardoch, o normách a aj v tejto oblasti stanovovania noriem by sme sa mali spolu s USA snažiť o to, aby sme spolu viedli, tak povediac, ten, ten predvoj medzinárodnej štandardizácie v tejto oblasti a e, to aj vzhľadom k tomu, že e, potom tieto produkty e, aj naše, aj americké budú naďalej môcť sa uplatňovať na trhu. A pokiaľ ide o certifikáciu, toto je špecifická otázka, ktorej sa chcem venovať, my sme z USA počuli okrem iného aj argument, že ehm, spotrebiteľ môže mať metúci alebo milný pocit z bezpečia, ak, dajme tomu, si kúpi produkt, ktorý e, proste z toho transakciou sa viaže nejaký certifikát, tak občan alebo spotrebiteľ môže nadobudnúť istý pocit bezpečia, e, avšak e, dajme tomu 6 e, mesiacov po vydaní toho certifikátu už ten certifikát negarantuje e, neprelomiteľnosť e, daných transakcií, čiže takisto to platí, ja neviem, pre, pre hesla, hej, keď si necháte heslo dlhšie než nejakých pár mesiacov, tak sa jeho význam oslabuje a toto je treba takisto komunikovať. A napríklad v USA sa zasadzujú aj o to, aby sa viac pozornosti venovalo, vzdelávaniu spotrebiteľov v oblasti e, internetovej bezpečnosti. Teda e, ide o to, aby spotrebiteľ preberal istú mieru zodpovednosti za svoje konanie na internete, tak aby bolo bezpečnejšie, aby sa nedostával do e, hrozieb. Takže toto k e, našim kontaktom z USA, potom e, ešte Alde, tam by som chcela odovstať slovo e, pani Dite Charanzovej. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takisto chcem sa poďakovať pani zastupkyni rejiteľke z komisie za tú prezentáciu. Ja by som sa skôr sústredila na to, čo je skutočne dôležité a Katrin na to takisto poukázala, ide o, tú, o ten štandardizovaný celoeurópsky systém, ktorý potrebujeme v Európe, pretože si myslím, že to je jediný spôsob, ako môžeme prelomiť e, alebo zlepšiť to uplatňovanie, implementáciu celoeurópskej harmonizácie. Mám určité pochybnosti, pokiaľ ide o tie, e, o tie tri úrovne, základné, dôležité a vyššie. Otázka je, ako môžeme zabezpečiť, že tieto úrovne certifikačné budú potom aj dodržiavané. Ak vidíme, paralelne, čo sa vlastne deje napríklad v Spojených štátoch amerických, tak nie je nezvyčajné, že vidíme komerčné výrobky, ktoré napríklad e, e, že splňajú jednotlivé bezpečnostné roviny, ale nie je tu kontrola. A takisto vidíme takisto rovnaké identické označenia na niektorých výrobkoch, kde sa hovorí, že sa zabezpečuje vysoká miera počítačovej bezpečnosti. Buď, a nakoľko toto bude úplne nové, nebudú o tom poznať ani, nebudú o tom vidieť ani súkromný, ani verejný sektor a má to nahradiť všetky národné schémy, tak je to veľké riziko, že tu budú možno kópie a že tu budú zlé eh, komunikačné kanály. Takže podľa článku 50 a možné sankcie na základe článku 54, ak toto zohľadíme, ako komisia chce robiť osvetu medzi ľuďmi ohľadne týchto programov a čo ešte dôležitejšie, ako chcete e, rozlíšiť tie nesprávne nahlásenie nahlásenia. Akým spôsobom chcete poukazovať na tie e, výrobky, ktoré môžu zavádzať spotrebiteľov? Ďakujem pekne za zelený, Julieta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za vynikajúcu e, prezentáciu. Myslím, že to je dobrá načasovaná iniciatíva. Predovšetkým to sa vlastne predlžuje ten mandát NEZ a zabezpečí sa to, že to bude môcť ďalej fungovať na takej kontinuálnej báze, takto sa rozšíria tie aktivity, to je podľa mňa dobrý nápad. Myslím si, že ten program by mohol byť ešte viac ambiciózny. Už sme o tom hovorili, ohľadne toho, čo treba urobiť, pokiaľ ide o zvýšenie kybernetickej bezpečnosti. Už sme to hovorili veľmi dlho. A toto oznámenie vlastne sa týka viacerých dôležitých myšlienok. Myslím si, že nakoniec budeme potrebovať legislatívu, ktorá vlastne už dobieha tieto myšlienky a keď sme vlastne hovorili o, tejto, o týchto otázkach napríklad s komisárkou Gabriel v rámci podskupiny, ktorá má v parlamente vytvorenú pracovnú skupinu, je to jedna z priorít na komisii, takže myslím, že to je vysoká miera záujmu a anticipuje už aj parlament veci v tejto téme. A pokiaľ ide o certifikačnú schému, myslím, že je dôležité urobiť niečo na to, aby sme podporili výrobcov, aby tú bezpečnosť brali skutočne vážne, aby sme to považovali v tom duchu, že tá bezpečnosť ich výrobkov je určitým procesom. A to vlastne súvisia s mojou otázkou, je to trochu podobným smerom ako to, čo sa spýtala aj pani predsednička. Ako chcete zabezpečiť to, že takáto certifikácia vlastne nevytvorí určitý závdavok v tom zmysle, že sa nebudú aktualizovať niektoré výrobky. Napríklad, ak firma dostane takúto certifikáciu, príde o, to, príde o ňu, ako urobia nejaké zmeny, vzhľadom teda na to, že táto bezpečnosť si bude vyžadovať takéto aktualizácie, ktoré budú priebežné, ako tieto certifikačné schémy zabezpečia to, že bezpečnosť ako proces bude zachovaný. A rovnako tomto duchu ma zaujíma, že či komisia napríklad zvážila alternatívne prístupy, v tom zmysle by sa vytvárali nejaké cieľené systémy, nie teda pre všetkých a nebolo by to nejako veľmi prísne, ale teda v tých prípadoch, kde výrobcovia neurobia napríklad niečo v tom zmysle, aby sa zabezpečila kontinuálna aktualizácia, teda aspoň v tom časovom období, ktoré si oni zvolia. Aj my o tom tu hovoríme, pokiaľ ide o oblasť e, digitálnych e, kontraktov, kde vlastne koncový užívateľ si môže definovať najlepší, najlepší dátum, pokiaľ ide o tú aktualizáciu možno v budúcnosti, aby sa zabezpečila určitá miera bezpečnosti a možno vlastne aj potom, čo to obdobie uplynie, alebo potom, čo výrobca ukončil podporu konkrétneho výrobku, že by tu došlo k požiadavke, aby sa dal k dispozícii takýto zdrojový kód, aby ľudia mohli používať tento výrobok, hoci sa to už nebude podporovať, aby, aby sa urobili konkrétne opatrenia, aby sa jednoducho aktualizovali aj tieto výrobky. Takže myslím si, že tá možnosť prijať nejaký aktívny prístup zo strany spotrebiteľov je veľmi dôležitá na to, aby sme zabezpečili počítačovú bezpečnosť. A nie je to teda iba obmedzené na to, že sa budú meniť hesla alebo niečo podobné v proaktívnom duchu, myslím, že tá možnosť ako spotrebiteľ, že tu môže dojsť k oprave týchto výrobkov, ktoré oni používajú, to je takisto dôležité. Sú tu niekedy právne obmedzenia, pokiaľ ide o to, že by spotrebitelia mohli urobiť, zabezpečiť to, aby tieto výrobky, ktoré používajú, boli bezpečné. A takisto si myslím, že netreba sa pozerať iba na firmy a na spotrebiteľov, ale na úlohu štátu. Myslím, že všetkých nás šokoval ten eh, incident, ktorý sme tu mali, ale myslím si, že treba takisto poukázať na to, že aj bezpečnostné služby využívajú tieto služby, takže musíme urobiť všetko preto, aby sa takéto incidenty neopakovali, aby to nemalo taký široký dopad. Takisto treba robiť e, osvetu v tejto oblasti. Niekedy sa nepovažuje za dobré, ak sa také zadné dvierka urobia do toho e, šifrovacieho systému, to môže robiť hocikto a potom sa oslabí tá bezpečnosť. Takže myslím, že to sú iba dodatočné opatrenia, ktoré komisia musí zvážiť a urobiť všetko preto, aby tie jednotlivé prvky e, tých politík, ktoré sa uplatňujú a navrhujú, skutočne išli rovnakým smerom, aby sme tu mysleli na tú počítačovú bezpečnosť, a aby tá stratégia skutočne mohla byť nakoniec úspešná. Ďakujem pekne. Kaja Kalas, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, nepočula som prezentáciu, pretože som bola v inom výbore, ale ja mám veľmi stručnú otázku, ktorá tu vlastne už odznela aj s tým, čo po, v rámci toho, čo podala Julia. Už sme sa bavili o, tej, o tom šifrovaní, pretože to je základ pre bezpečnosť počítačov, takže otázka je, že prečo tu nie je nič konkrétne v tomto balíčku, pokiaľ ide o tento druh e, šifrovania. Andreas Schwab, nech sa páči. Dobré ráno. Ja takisto som nestihol tú prezentáciu, ale so záujmom počúvam tú diskusiu. Predovšetkým v tom kontexte, že teraz už začína uh, smernica, ktorá sa toho týka vstupovať do platnosti, takže moja otázka, ktorá s tým súvisí, ale nie je teda priamo prepojená s týmto, pretože momentálne tu máme tieto eh, onlineové návrhy, ktoré máme a z viacerých eh, softverových podnikov počúvam, že musíme urobiť skutočne všetko preto, aby tie záruky, garancie, pokiaľ ide digitálnu stránku, to prepojenie tých klasických výrobkov, aby to jednoducho trvalo dlhšie než dva roky, na to aby sme sa vyhli nejakým útokom pretože ak firmware nie je aktualizovaný dlhšie ako 2 roky, tak je to riziko, že tie stroje, ktoré sú integrované do našich sietí, môžu byť vystavené riziku a preto by som chcel počuť spätnú väzbu ohľadne tohto. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je ešte niekto, kto by sa chcel spýtať otázku? A ak tomu nie je tak, tak by som teraz požiadala predstaviteľov komisie, aby zareagovali. Ďakujem veľmi pekne, takže možno budem reagovať na tie otázky eh, možno tie, ktoré sa prelínali, zodpoviem spoločne. Takže v prvom rade Catherine. Myslím si, že veľmi jasne ste vysvetlili, prečo je veľmi dôležité, aby sme postupovali takýmto spôsobom na európskej úrovni. Samozrejme, komisia s tým súhlasí. Takisto sa pýtali, keď budeme mať ďalšie nástroje ako GDPR, ako zabezpečíme, aby to bolo integrované. Myslím si, že čo sme chceli dosiahnuť v rámci tohto návrhu je načrtnúť taký systém alebo rámec, ktorý by nám umožnil integrovať potom to, čo sa bude diať v ďalšom kontexte a takto to potom spojiť. Takže z právneho hľadiska si myslím, že e, vlastne ide to ruka v ruke s tým, čo sa rozpracúva v GDPR. Chceme vytvoriť taký rámec, aby keď príde tá certifikácia GDPR, aby táto certifikácia jednoducho mohla využívať aj tie črty tohto rámca, ktoré máme, takže chceme to integrovať, ale myslím vlastne je to v povahe toho celkového návrhu, aby sa tieto potom neskôr, neskôr mohli zlúčiť. Ďakujem. A pani predsednička, to, čo ste hovorili ohľadne občanov, čo vlastne spomenuli viacerí rečníci, myslím si, myslíme si, že táto certifikácia dá skutočne väčšiu transparentnosť občanom, ale myslím si, že máte pravdu a právom ste na to poukázali, spomenuli to aj ďalší rečníci. Potrebujeme holistický prístup. Nie je to iba o certifikačnú schému, ktorá vlastne zmení všetko, čo potrebujeme. E, je to, aby sme zabezpečili určitú e, počítačovú hygienu, kybernetickú hygienu, teda po tej dentálnej hygiene potrebujeme aj túto. Musíme urobiť osvetu, aby ľudia vedeli. Napríklad minulý týždeň sme robili vlastne už pred mesiacom, nie pred týždňom sme robili, mali sme mesiac e, kybernetickej osvety a to sa týka inštitúcií, ale mali by sme to urobiť širšie koncipované a jedna z, toto je jedna z tých vecí, kde ENISA bola zaangažovaná, ale myslím si, že takisto to treba ešte jasnejšie objasniť. Obe schémy skutočne vlastne sa musia venovať nielen otázkam hesiel, aby ste skutočne mali také heslá, ktoré sa nedajú tak ľahko e, kde sa nemôžu robiť podvody, ale je skutočne prekvapujúce, kde máte ľudí, ktorí jednoducho používajú tie heslá, ktoré dostali so softverom. To je prekvapujúce, koľko ich ešte, takže to sú také základné veci a musíme sa snažiť zlepšiť túto situáciu v tom zmysle, aby občania skutočne mali prístup k lepším výrobkom, ale zároveň, aby mali aj informácie o tom, že aké produkty dostanú, akým spôsobom musia mať tú interakciu s týmito výrobkami vy ste tu hovorili, teda vychádzali sme z toho, že tu hovoríme o niektom, kto sa vyzná v tejto problematike. Inžinieri samozrejme sú schopní robiť tieto veci, ale realita je taká, a vidíme ten škandál, ktorý sme tu mali, ten na to poukázal, že skutočne tu ide o to pochopenie ak toho, že je dôležité robiť tie pravidelné aktualizácie, robiť všetko preto, aby tieto skutočne sa robili v správnom časom harmonograme. Tie aktualizácie častokrát prídu, ale musia mať väčšiu zodpovednosť aj tí, ktorí tie výrobky využívajú, pokiaľ ide o význam tej aktualizácie softvéru. Takisto ste nastolili otázku tých záruk a zodpovednosti. Nemali by, či by sme sa mali zamyslieť nad zmenou pravidel, aby tí, ktorí využívajú tieto výrobky v súčasnosti, aby neboli zodpovední za to, že tie produkty napríklad nebudú zodpovedať tomu, čo je napísané na, tých, na tom balení týchto výrobkov. Toto je niečo, kde komisia uviedla v tom oznámení, že to preskúmame Myslíme si, že toto treba preskúmať, takýto prístup, ale samozrejme bude to mať aj vážne dopady, pokiaľ ide o ten spôsob, ako tieto systémy fungujú a kto teda preverie tie riziká na seba, a pokiaľ ide o podnikateľskú sféru. Takže my sme povedali, že to preskúmame a zanalizujeme do hĺbky. Pán Šváb, vy ste nastolili otázku toho digita- tých digitálnych kontraktov a tej dvojročnej záruky. Myslím si, že my sme otvorení zamyslieť sa nad možnosťami v tomto kontexte, ale je tu veľká výzva, že či je možné pre podniky e, dosiahnuť takú situáciu, aby zabezpečili takúto zároku, vzhľadom na to, že viacerí poslanci poukázali už na to, že tá situácia sa veľmi rýchlo mení a že tie produkty musia byť aktualizované Takže toto je takisto výzva, ktorá s tým súvisí, ako, za, ako to správne vyvážime, pretože nechceme vytvoriť nejaký e, nesprávny pocit e, bezpečnosti pre občanov, že si budú myslieť, že, sú, že to majú bezpečné a nemajú. Pani predsednička, konkrétne ste sa vy obrátili na tie úlohy ENISY. Ja si myslím, že v tomto kontexte treba zdôrazniť jeden bod alebo ďalšie veci, kde sme dúfali, že budeme môcť vychádzať z pomoci tohto výboru. Ide predovšetkým o tie kompetenčné centra. My už teda máme ENISu. Ide tu skôr o pochopenie toho mandátu ENISu, ale tie kompetenčné centra budú niečím novým. A my musíme eh, predložiť ďalšie návrhy, ktoré s tým budú súvisieť. To bude vlastne súčasť tých návrhov komisie, pokiaľ ide o budúci finančný rámec teda ďalšieho viacročného finančného rámca. A vy ste zdôraznili, že keď ste išli do Spojených štátov amerických, že tu vidíme veľký rozdiel, pokiaľ ide o projekty, pokiaľ, pokiaľ ide o rozpočty, pokiaľ ide o ďalšie časti sveta, ktoré do toho investujú iné sumy. Takže pre nás je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, aby sme mali projekty, do ktorých budeme skutočne e, kde sa budeme sústrediť na to, aby sme dosiahli tú európsku rovinu, aby sme vytvorili tie kompetenčné centra, európske kompetenčné centra, ktoré potom skutočne vlastne podporia to, čo sa deje v členských štátoch. Ale to si vyžaduje, že by sme do toho dali viac peňazí do jednotlivých konkrétnych projektov. Napríklad pokiaľ ide o vysoko výkonné počítače, to je jeden z tých projektov, ale sú to aj ďalšie, do ktorých treba investovať, takže by som chcela skutočne požiadať, aby tento výbor, keď hovoríte s vašimi kolegami, o ďalšom finančnom rámci v budúcnosti. Treba jednoducho zabezpečiť viac peňazí na to, aby tieto kompetenčné centra v budúcnosti boli lepšie vyfinancované. Teraz otázka presadzovania ehm, Áno, pani Charanzová, máte pravdu, že je to výzva, druhý systém, ako, ako ho my navrhujeme, by mal byť e, založený na dobrovoľnosti a dôvere. Čo je dôvera, ktorú môžu tí, ktorí sú na druhej strane, e, zneužiť? E, spomenuli sme článok 15 v komunikácii z USA, ale aj tu chceme, aby sa zohrávala aktívnejšiu úlohu, ak tento systém sa dostane do praxe. A jeden ďalší aspekt, a tu sa možno trocha len zamýšľam nahlas, nie je to niečo, čo komisia má v tomto návrhu oficiálne, ale je to záležitosť, ktorú sme vykonali už aj v minulosti, kde Európska únia vytvorila veľmi silný systém dohľadu nad trhom, napríklad systémy RAPEX a tak podobne. To sú systémy, ktoré nám pomáhajú odhalovať napríklad falšované produkty, ktoré sa môžu dostať na trhy. Takže môžeme rozvinúť podobné mechanizmy, ktoré fungujú a e, premietnúť takýto mechanizmus do súčasného kontextu. Pani Reda, vy ste hovorili, myslím, o procese aktualizácie. To je samozrejme súčasť certifikácie a to v tom, že by sme neriešili len produkty, ale súvisiace e, procesy, čiže to, čo s tým produktom si e, zákazník kupuje a toto by mohlo vytvoriť určitú záruku aj v prípade certifikácie nejaké e, šifrovanie. Prečo sme neriešili e, šifrovanie v tomto návrhu? Myslím, že ak e, sledujete iné návrhy, ktoré sme predložili, tak v návrhu o e-privacy súkromí na internete sme mali časť o šifrovaní, ale momentálne v kódexe pre telekomunikácie sme sa dohodli, že otázkou šifrovania bude treba riešiť tam. Takže e, teraz sme v situácii, že šifrovanie bude treba riešiť vo viacerých nástrojoch, ale a z toho vyplýva, vyplýva nutnosť riešiť túto otázku systematicky, respektíve konzistentne. My, náš hlavný cieľ je technologická neutralita, čiže e, teraz e, riešime, ako tento systém vyriešiť. Čiže to, čo navrhujete, teda vytvoriť nejaký systém, tak je fajn, ale musí to byť technologicky neutrálne. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď na otázky. No, takže môžeme teraz začať pracovať na tejto téme. Môžeme teraz prejsť na nasledujúci bod programu, Ide tiež eh, o prezentáciu komisie, tentokrát o návrhu eh, týkajúcom sa voľného toku osobných údajov v Európskej únii. Toto je vec, eh, kde komisia predložila v septembri návrh na nariadenie. Problematika pôvodne bola pridelená výboru ITRE, ale my sme to zmenili a podarilo sa nám to teda presunúť. A momentálne máme ako gestorský výbor náš. Je tu tiež e, odporúčanie uplatniť e, pravidlo podľa článku 54 na ITRE. Takže by som chcela teraz vyzvať komisiu. Znova tu máme e, zastupkyňu generálneho riaditeľa Klerbery, ktorá tlmočníci aspoň dúfajú, že ide o dámu, predloží tento legislatívny návrh pani predsednička, ďakujem veľmi pekne, takže moc sa na našej strane nezmenilo. Mám tu iného kolegu experta, takže budeme môcť odpovedať na špecifické otázky. Myslím si, že návrh ehm, na voľný tok osobných údajov, ten sa očakával už dlho a pôvodne bol spomenutý v stratégii komisie pre digitálnu oblasť z roku 2015. Takisto sme túto vec spomenuli v máji počas strednodobého hodnotenia, takže nie po takom dlhom čase prichádzame s konkrétnym návrhom a sme pripravení rokovať aj s týmto výborom, aj s inými výbormi parlamentu o tom, čo to obnáša. Takže v prvom rade, prečo je dôležité prečo je tento návrh dôležitý? Ako som povedala minule, je tu možno najprv niekoľko čísel, ktoré bolo treba spomenúť. Celková hodnota datovej ekonomiky v roku 2016 bola odhadovaná na 300 miliard eur, čo, je asi, čo sú asi 2 e, HDP a odhady e, významu datovej ekonomiky v budúcnosti sú také, že do roku 2025 rozsah digitálnej ekonomiky v EÚ pravdepodobne stúpne stupne na 18 násobok tohto čísla z roku 2015, čiže Eh, očakávame rast 18 násobný. Bola jedné štúdie, ak by sme požiadavku lokalizácie údajov odstránili, to je jadrom tohto návrhu, tak by sme mohli pomôcť eh, expanzii eh, dátovej ekonomiky do roku 2020 o 4% body, ako podiel na HDP. Vzhľadom k tomu, že podniky, podnikom by sa podarilo ušetriť určité prostriedky a podarilo by sa im využívať dáta efektívnejšie. Ale viete, takisto vy ako aj ja, že možnosť využívania údajov v celom dátovom e, hodnotovom reťazci, ale aj na strane e, verejnej správy je jednou možnosťou, ako zvýšiť produktivitu a efektívnosť fungovania tak podnikov, ako aj štátnej správy. A čo sa týka toho rastu, čísla som spomenula, ale ak sa pozrieme na tie um, <clears throat> prekvapivé nové technológie, tie už nie sú ani tak prekvapivé, pretože sme na ne zvyknutí. Tu myslíme na inteligentné telefóny, e, ďalkové ovládanie, kúrenia v domoch, klímy a tak ďalej, e, systémy riadenia premávky, alebo ak ideme na rámec, tak vysokofrekvenčné obchodovanie. Toto všetko sú veci, ktoré by sme mohli používať v, tej, v tom front office, tak povedať, z tých viditeľných aplikáciách, ale back office, to je to, čo je vzadu, tam by mali byť mechanizmy, ktoré pomôžu podnikom fungovať efektívnejšie. Takže to, týmto novým mechanizmom prakticky navrhujeme, aby členské štáty nemohli nútiť firmy, aby ukladali e, dáta na území daného členského štátu, pokiaľ to nebude, vyža- pokiaľ to nebude vyžadované e, vnútornou bezpečnosťou a ja dúfam, že podobne ako v návrhu o internetovej bezpečnosti sme eh, aj tu um, sa snažili o štrukturovaný dialog s členskými štátmi. Vypracovali sme niekoľko štúdií, zapojili sme do tohto veľa aktérov a tento návrh um, so sebou niesol e, dve posúdenia vplyvov, takže bola to aktivita pomerne veľká. Čo sme získali, alebo čo sme zistili vo fáze e, sondovania alebo zisťovania e, podmienok. V prvom rade sme analyzovali vecné podmienky, ktorými členské štáty ovplyvňujú ukladanie dát. Zistili sme, že existujú orgány, a e, skúmali sme napríklad mechanizmy, ktorými sa blokuje presúvanie údajov. Napríklad providery cloudových služieb e, majú podmienky vo svojich zmluvách, ktoré bráňa v presúvaní údajov pri zmene providera týchto služieb, poskytovateľ týchto služieb. Takisto dostupnosť e, informácií bola niekedy identifikovaná ako problém zo strany štátnych orgánov. V prípade, že sa rozhodnem uplatniť túto podmienku, delokalizácie dát. Ak by sa nám podarilo nájsť správnu rovnovahu, tak by sa nám e, podarilo pomôcť začínajúcim firmám a malým a stredne veľkým firmám v rýchlejšej expanzii. Nemuseli by duplicitne budovať e, infraštruktúru na viacerých miestach, ale sa môžu tieto firmy rozhodnúť, že dáta budú ukladať na jednom mieste, Môže to znamenať zvýšenie efektívnosti dátových centier, čo môže podporiť eh, samozrejme využívanie dátových centier, ale to, je, to sú výhody, ktoré všetky sa môžu premietnúť aj v lepšej službe pre spotrebiteľov. Dúfame tiež, že všetky tieto kroky, kroky budú znamenať eh, pozitívny prínos tak pre firmy, ako aj pre spotrebiteľov. Ako, sa nám to, ako sme k tomu pristupovali? Nariadenie E, vychádza z jasných princípov. Čiže stanovujeme princípy a nesnažíme sa detálne e, popisovať, ako tie princípy uplatniť. Čiže my e, sme zakotvili princíp voľného toku osobných údajov, odstraňujeme lokalizačné reštrikcie, princíp regulačnej, regulačného dohľadu Eh, hovorí o tom, že ak aj dáta sa nachádzajú v inom členskom štáte, regulačné orgány členského štátu by nemali mať problém tieto dáta eh, získať alebo dostať sa k ním. Eh, v prípade poskytovateľov kladových služieb by sa malo ísť cestou kódexov a samoregulácie, pretože tu je otázka formátu a mobility dát. V prvom rade by sme sa mali snažiť dohodnúť s týmito podnikmi, ale nechávame na odvetví, aby si do roka stanovil takýto kódex. Ak e, sa to nestane, tak e, komisia pripúšťa aj prístup z hora nadol. E, ďalej navrhujem, aby členské štáty vytvorili jedno kontaktné miesto, alebo jedny, aby každý členský štát si vytvoril takéto jedno kontaktné miesto, pretože často tie regulačné kroky idú cez rôzne ministerstva, ministerstvo financie alebo iné, takže by sme chceli, aby členský štát mal jeden takýto kontaktný bod, jedno kontaktné miesto. Dúfame, že e, takýmto spôsobom odstránime prekážky, podporíme dôveru a a e, je tu samozrejme prepojenie aj s témou, o ktorej sme práve hovorili, k internetovej bezpečnosti, pretože jednou z vecí, ktorými sa zaoberáme, je e, bezpečnosť dát u poskytovateľov kladových služieb, takže chceme prepojiť tento nový rámec s aktivitami týkajúcimi sa internetovej bezpečnosti. A my už teraz spolupracujeme s poskytovateľmi cloudových služieb a tieto kroky prebiehajú zároveň, prebiehajú paralelne a ehm, postupne bude dochádzať k istému prelínaniu, takže dobrovoľný systém certifikácie napríklad by mal vzniknúť u poskytovateľov kladových služieb aj na to, aby sa zabezpečila e, vyššia bezpečnosť údajov. Čiže ehm, ako e, s týmto súvisí um, alebo teda ako, ako do tohto vstupuje náš priateľ GDPR. Ehm, už teraz GDPR namieta alebo pripomína, že ehm, môže dojsť k zvýšeniu toku dát v Európe, aj keď toto navrhované nariadenie sa zameriava skôr na uľahčenie života pre podniky. Dúfame, že sa to premietne aj na spotrebiteľov. Každopádne um, nariadenie o všeobecnej ochrane osobných údajov alebo údajov ako takých uh, zostáva v platnosti a pokiaľ dochádza k spracovaniu osobných údajov alebo k prenosu osobných údajov, tak naďalej uh, je treba splniť aj podmienky tohto nariadenia. Záverečný bod, čo by som chcel spomenúť, je to, že je dôležité zabezpečiť takýto voľný tok dát, pretože je to významná vec pre mnohé časti e, týchto nových e, hospodárskych odvetví. Ďakujem veľmi pekne komisii za túto veľmi e, užitočnú prezentáciu. Ja by som chcela teraz dať priestor poslankyňam a poslancom na otázky Eh, Andreas, máte otázku na Európsku komisiu? Ak áno, tak eh, ju prosím položte. Ďakujem pekne pani predsedníčka. Chcem poďakovať aj komisii za prezentáciu k tomuto návrhu o voľnom toku dát. My očakávame tento návrh už nejaký čas, takže sme radi, že o ňom môžeme teraz tu na výbore rokovať. Domnievame sa, že je mimoriadne dôležitý pre rozvoj jednotného digitálneho trhu, teda eh, musíme riešiť aj dáta, ktoré nie sú osobnými údajmi a v, trhu, v Európskej únii by sme mali mať aj jednotný trh e, služieb týkajúcich sa dát, aby sa firmy mohli spolahnúť na chránený e, rámec alebo chránené kanály a úložiska e, údajov, ktoré nemajú osobnú povahu. A ja som zatiaľ nemal možnosť si pozrieť tento návrh detálne, ale väčšina malých a stredne veľkých firm, s ktorými komunikujem ja, má veľké obavy, že v Európskej únii zatiaľ um, sa nepamätá tak na ochranu ich, osob- ich údajov, nie ani tak osobných údajov, ktoré samozrejme musia byť eh, v určitom režime vyššej ochrany, prísnejšej ochrany, ale eh, údajov, ktoré sú len podnikovej povahy, ale tiež eh, sú pre tie firmy dôležité. A moja otázka je, čo im odpovedať, pretože v konečnom dôsledku pôjde o otázku šifrovania a bezpečnosti ale čo odpovedať firmám, ktoré chcú investovať do platformiem, chcú podporiť výmenu dát, chcú tieto dáta, svoje dáta dať na cloud, ako e, tieto ich obavy vyriešiť a e, ako im ukázať, že, že dátový rámec v Európskej únii je bezpečný. Ďakujem, Nikola Zanty, Katrin, Katrin, možno vy za SAD chcete položiť otázku? Ďakujem. Ja si myslím tiež, že prezentácia bola veľmi užitočná. Moja otázka znova sa týka toho, že by sme chceli, že by som chcela zistiť, mne sa páčila tá vaša posledná tabulka, kde GDPR a e, tie ostatné prvky tej skladačky sa tak nejak stretnú a zložia, ale ako vlastne teraz so všetkými týmito záujmami a e, možnosťami e, naložiť, pretože ak ten potenciál je taký veľký, tak potom akákoľvek chyba na našej strane bude znamenať, že potenciál bol veľký, ale chyba takisto môže stať veľa. Takže teraz je vlastne teraz sme v situácii, kedy budeme musieť spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne za ECR, za EKR, pán, pán Čezek. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani eh, riaditeľka. Ďakujem za to, že ste sem prišli a za to, že ste predniesli túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Ja eh, som Ja musím povedať, že sme si vedomi toho, že voľný tok e, osobných údajov môže viesť k zvýšeniu HDP a k podpore ekonomiky ako takej. E, takže voľný tok dát je v našom záujme. A na teraz európska legislatíva nereguluje tok osobných údajov v členských štátoch, takže teraz eh, by operátori, by prevádzkovateľi a poskytovateľe služieb mali začať eh, um, využívať možnosti tohto nového systému. V súčasnosti sú teda prekážky pre inováciu, eh, hospodárskú súťaž a e, slobodné podnikanie. A ja by som chcel zdôrazniť, že momentálne Mm, Polsko vykonáva tiež isté kroky v tejto oblasti. Máme um, zaslali sme list predsedovi Európskej rady a um, otvorili sme aj tému elektronického elektronických dát na iných fórach. E, je to, tento, tento návrh komisie je veľmi zaujímavý a myslíme si, že prichádza v správnom čase. Um, a efektívne narábanie s dátami je právom nielen každej spoločnosti, ale aj právom, ktoré je základným pre spoločný alebo pre jednotný digitálny trh. Tešíme sa na ambiciózny návrh a radi budeme spolupracovať s, um, so spravodajkňou. Hoci máme isté e, to je, pardon, s komisiou. Máme isté výhrady k systému kontaktných miest a k detailom implementácie takéhoto nariadenia. A preto by som chcel sa spýtať komisie, či budete, e, či plánujete implementačné akty. Thank you, Madam Chair, and I would like... Mm, ďakujem pekne a ja by som sa chcela poďakovať, vraví pani Charanzová. Tento návrh je veľmi dôležitý a konkrétne predstavuje veľmi dobrý pozitívny krok vpred. E, už e, sme požadovali od komisie tento krok celé roky. Volali sme po ňom a som rada, že komisia pochopila túto potrebu. Je skvelé, že je to nariadenie, pretože to zabezpečí právnu istotu, ktorá je nevyhnutná, aby to fungovalo v praxi. Toky údajov sú súčasťou e, slobodného pohybu služieb a akékoľvek výnimky z takéto slobody musia byť obmedzené. Som preto rada, že komisia obmedzuje tú výnimku len na oblasti verejnej bezpečnosti, bezpečnosti verejnosti, aj napriek tomu, že budeme musieť si presne preštudovať dôsledky takéhoto návrhu. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, toto nariadenie sa obmedzuje na údaje neosobnej povahy, ktoré nie sú osobné, alebo tie osobné údaje sú GDPR. Ale mnohí z nás sme videli už únik tej verzie, uniknutú verziu, kde nejakým spôsobom bol načrtnutý rienik medzi týmito dvoma legislatívnymi návrhmi. Môže z toho vzniknúť e, falošná predstava, že zakazujeme e, takéto požiadavky, pokiaľ ide o neosobné, údaje teda neosobnej povahy, stále zostávajú povolené pre tie, ktoré sú osobné povahy alebo osobné údaje. Mohli by ste to objasniť? Takisto ste spomínali, že tá výnimka sa obmedzuje len na prípady zachovania bezpečnosti verejnosti. Mohli by ste ale potvrdiť, že nevidíte nejaké výnimky, pokiaľ ide o toto nariadenie, ktoré by sa vzťahovali k verejnému obstarávaniu nad rámec verejnej bezpečnosti. To znamená, že sú pokryté všetky verejné súťaže. A potom vo svetle článku 4 a povinnosti oznámenia nad rámec toho konania v prípade porušenia zmluvy, ako vnímate priestor na presadzovanie tohto nariadenia, lebo je nevyhnutné, aby to bolo účinné a aby to bolo aj plne implementované. Ďakujem pekne, aká je Kalest. And, uh, thank you for the proposal, uh... Ďakujem pekne, ďakujem za návrhy. Za návrh, ako viete, je to veľmi dôležité z pohľadu estonského predsedníctva uh, zabezpečiť uh, slobodný voľný tok údajov. Dlhý čas o tom hovoríme. Zároveň vieme, že sú rôzne požiadavky na lokalizáciu údajov v rozličných členských štátoch moja otázka znie, mali ste nejaké kontakty s členskými štátmi nedávno ohľadom tohto návrhu? Teraz e, je tam len jedna výnimka, ktorá sa týka verejnej bezpečnosti. Predpokladáte ale, že bude tam takýto vianočný zoznam všetkých výnimiek tomu pravidlu, aby mohli tie dáta a údaje voľne tiecť. Či máte nejaké náznaky, ako sa to uberá v rade? Áno, ja by som rada doplnila k tomu, čo spomenula Kaja pred chvíľou. Áno, je naozaj dôležité, aby sme zabezpečili to, že bude voľný tok údajov vnímaný ako možno piata sloboda v rámci únie. Verejná bezpečnosť, tento ohľad je jediná prekážka v tejto chvíli, jediná výnimka. Musíme si ale ujasniť, ako by mala fungovať e, táto výnimka, aby nebola príliš voľne formulovaná a nastavená, pretože tým pádom by sme rozširovali priestor na, na predlženie tej pôsobnosti alebo na teda zväčšenie tej pôsobnosti. Tým som chcel nadviazať na to, čo povedala Kaja Kalas. Toľko k otázkám, komisia. Ďakujem pekne. Pani predsednička, v prvom rade, pokiaľ ide o otázku pána Švába, bezpečnosť. Dôkazy, ktoré máme, tie potvrdzujú to, čo on spomínal, a síce, že malé a stredné podniky majú obavy ohľadom bezpečnosti ich údajov a informácií, keď ich umiestnia do cloudu. No, ako sa môžeme ubezpečiť, že správne bezpečnostné normy a štandardy budú uplatňované? V tejto chvíli je to tak, že sú vypracovávané isté normy a štandardy a certifikácia, avšak to len v niektorých členských štátoch, čo je zjavne problém. Preto si myslíme, že je dôležité riešiť to na európskej úrovni. Ako som spomínala vo svojom vystúpení, ide o to, aby sme nadviazali na prácu, ktorá už je, ktorá už bola realizovaná. Musíme veľmi rýchle osloviť odvetvie a riešiť s nimi existujúce normy. Chceli by sme ďalej vypracovať a vytvoriť systém, ktorý v e, patričnej dobe môže potom e, byť zasadený do toho rámca pre kybernetickú bezpečnosť, ale nechceme e, čakať na to, kým bude odsúhlasený takýto rámec v rámci návrhov o kybernetických záležitostiach. Musíme už teraz s ľuďmi z terénu začať pracovať na tých normách, ktoré sa budú vzťahovať nielen na tie väčšie štáty, ale ktoré bude možné celoplošne spustiť. A to spomínal aj cený poslanec z Polska, pokiaľ ide o zvýšenie konkurencieschopnosti poskytovateľov kladových služieb aj v iných členských štátoch, aby dokázali tieto veci vyvíjať a rásť výzva, pokiaľ ide o systémy cloudov, úložisk, tak hovoríme o systémovej bezpečnosti. Nie ide len o jeden konkrétny produkt, ide o celý systém, ktorý musí byť etablovaný, nastavený. Musíme si to uvedomovať e, postupne, keď postupujeme. A ten prístup musí byť holistický, nemôže byť zameraný na jednotlivé časti systému. Musíme vytvoriť skutočný systém bezpečnosti cloudu, ktorý bude aj v praxi dobre fungovať. Pokiaľ ide o otázku zájomného vzťahu, Myslím, že Katrin, ty si to spomínala, ale takisto to potom zopakovala aj Kaja, pokiaľ ide o vzájomný vzťah eh, medzi GDPR a tento návrh, a týmto návrhom. GDPR jasne už hovorí, že teda v článku 1 voľný pohyb osobných údajov by nemal byť obmedzený ani zakázaný, pokiaľ ide o narábanie údajov z fyzických osôb eh, na účely ich spracovania to je jasné z tohto vyhlásenia. My sme nechceli to opäť duplicitne spomínať, alebo nechceli sme to nejakým spôsobom vylepšovať, keď už je to tam legislatívne upravené. To, že to teraz obmedzujeme na údaje, ktoré nie sú osobnej povahy, ten návrh, ktorý ste možno videli, tak ešte stále sme si neboli celkom istí, ako zabezpečiť súlad medzi tými dvoma nástrojmi, ale po jasných eh, radách a jasných informáciách zo strany tej zodpovednej komisie, tak e, sme sa rozhodli, že to musí sa vzťahovať len na údaje, ktoré nie sú osobné povahy. Katrin si hovorila, že aj s inými komisiami, teda výbormi, treba hovoriť o tom, aká, aké údaje to bude zahrňať. To nie sú údaje, ktoré by sa týkali niektorých jednotlivcov, konkrétnych alebo fyzických osôb. E, skôr napríklad, keď ide o systémy presného polnospodárstva alebo precision farming, kde sa zbieravacie zo sonda alebo z nejakých senzorov nejaké informácie, čiže nevzťahuje sa to k nejakým konkrétnym osobám, tie dáta, ktoré takto zozbierate skôr nejakým predmetom, objektom. Ďalšia vec, keď hovoríme o voľnom toku údajov v rámci cloudu a lokalizácii, tak nehovoríme e, nevyhnutne o tých istých operáciách spracovávania, ktoré rieši GDPR, kde máte kontrolora údajov a spracovateľa údajov, pretože tu na ide len o interakciu medzi dvoma subjektami a výmenu informácií medzi dvoma subjektami. Čiže radi sa na to pozrieme ďalej s vami, pozrieme, aký je tam súlad medzi týmito vecami, ale mali sme pocit, že aspoň na, tom, na tej priesvitke tá skladačka dáva zmysel. Pýtali ste sa ďalej aj na verejné obstarávanie, či budú vylúčené z tohto nie keď sa pozriete na definície v tých článkoch, tak sú veľmi široko koncipované, budú pokrývať akékoľvek požiadavky. Jediné obmedzenie môže byť, ak členský štát preukáže, že hovoríme o osobných a nie údajoch neosobnej povahy. Potom tam budú iné pravidlá, ktoré sa môžu na to uplatňovať, alebo potom tam budú iné dôvody, e, ktoré budú verejnej povahy a ktoré budú obmedzovať nejakú účasť verejnej súťaži. Ale to je také posúdenie, ktoré bude treba realizovať prípad od prípadu. A vy, pani predsednička, ako aj Kaja, ste sa pýtali, čo znamená verejná bezpečnosť v tomto kontexte. E, možno niektoré členské štáty tam dajú úvahy z množiny ste, mm, z tej verejnej, verejnej bezpečnosti. Takže my sme hovorili o tých 45 obmedzeniach, ktoré boli zadefinované v hodnotení vplyvu, pokiaľ ide o to, ako by mohli členské štáty obhajiť e, požiadavku na takéto kritéria. Oni jasne povedali, že chcú mať možnosť zasiahnuť e, a e, intervenovať v prípade kritéria alebo dôvodov, dôvodov verejnej bezpečnosti a nie tak ani verejnej politiky. Ale samozrejme, tu tie detaily budú podstatné, keď sa budeme zaoberať jednotlivými typmi obmedzení. Ale čo s tým teraz komisia spraví? To je jedna z otázok, ktoré padla ako bude nariadenie implementované. My sme jasne pomenovali, že smernica o transparentnosti sa bude uplatňovať na akékoľvek obmedzenia, ktoré by sa mohli vzťahovať na lokalizáciu dát. Možno by sa dalo tvrdiť, že už to tak bolo aj predtým, ale teraz je to 100% isté, jasné, že členské štáty sa musia pozrieť na existujúce a platné obmedzenia. Ak tam niečo nájdu, ak tam niečo bude, tak musia to v zmysle smernice o transparentnosti nahlásiť a komisia spraví veľmi podrobný screening ohľadom toho, či sa domnieva, že takéto obmedzenia sú opravnené alebo nie. To, že budeme mať takýto princíp voľného toku dát už od začiatku e, v, tej, v tom nariadení, tak tým zabraníme členským štátom do budúcnosti príjmať nejaké iné dodatočné požiadavky. Napríklad sme mali mediálny zákon, v sociálnej médii, zákon o sociálnych médiách v Nemecku a tam e, bol návrh, že by sa mali tieto údaje uchovávať, ktoré vznikajú pri tejto činnosti v Nemecku. My sme hovorili o tom s nemeckými zodpovednými orgánmi e, v kontexte teda tej smernice o transparentnosti a my jasne chceme od e, členských štátov, aby preskúmali tie svoje obmedzenia, aby bolo jasné, aké postupy budú do budúcnosti platiť, pokiaľ ide o posúdenie a otázku, či je to vhodné obmedzenie alebo nie. Áno, nie. Takisto som chcela spomenúť to, čo hovoril stený eh, poslanec za EKR. Hovoril o tom, čo sa udialo v Polsku, to vítame. Minulý týždeň bola predložená štúdia, vítame. Pýtali ste sa na mechanizmus spolupráce. Prostredníctvom štrukturovaného dialogu sme sa snažili spustiť spoluprácu s členskými štátmi. Teraz budú jednotné kontaktné body, miesta a budeme cez toto realizovať tú spoluprácu a nie tak ani cestou vykonávacích aktov. Chceme vytvoriť odbornú komisiu odbornú skupinu pracovnú na úrovni komisie a tam ich zapojiť, aby sme zabezpečili kvalitnejšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto jasné odpovede. Dostali sme sa na koniec schôdze. Ešte raz sa chcem poďakovať komisii za tie odpovede, za prezentácie počas našej schôdze. Ďalšiu Máme pondelok, útorok. 21. novembra. Ďakujem pekne za účasť. E, pani predsednička Láskavo ďakuje aj tlmočníkom a príjemný deň. Ďakujem.